spontánne prihlásenie sa môžete na návod na to, ako sa prihlasovať po e, tom vystúpení. E, nájdete v predsáli, môžete sa hlásiť elektronicky, prípadne aj bežnou cestou. Takže čakáme na úvodné slovo. Pána komisára. Vážený pán predseda, ctení členovia parlamentu. Som naozaj veľmi rád, že mám túto možnosť vystúpiť tu dnes k téme Blízkeho východu. Táto téma je naozaj fundamentálne dôležitá, kľúčová pre EÚ. Už príliš dlho trvá situácia, kedy sledujeme konflikt, ktorý priniesol e, nekonečné utrpenie generáciám, ako Izraelcov, tak palestínčanov. Tá situácia sa neustále zhoršuje. Rastie terorizmus, násilie, rozširujú sa tie e, nelegálne e, usadlosti a pokračovanie okupácie. To všetko ničí nádej na obidvoch stranách konfliktu a e, znižuje to životaschopnosť riešenia dvoch štátov. Už roky chýba konzistentná snaha o vyriešenie toho konfliktu. Ako mi bolo nedávno e, povedané, nie je tam ani mier, ani žiaden proces. V angličtine ani no peace, no process. Z pohľadu EÚ my možno sme jediný hráč, ktorý má nejakú možnosť tu vystupovať. A my sme vystupovali naozaj veľmi artikulovane na podporu riešenia dvoch státov. E, Vychádzali sme pritom z parametrov, ktoré boli eh, schválené na medzinárodnej úrovni a sú v súlade s medzinárodným právom. To znamená, že parametry, ktoré eh, sme schválili v júli 2014 v rozhodnutí Rady, to rieši bezpečnostné potreby ako Izraelcov, tak Palestínčanov, končí, ukončí to okupáciu, ktorá sa tiahne od roku 1967 a toto riešenie naozaj počíta so všetkým. Ehm, naša európska vízia je principiálna a je zároveň pragmatická. Odzrkadľuje to, že my ako Európania sa držíme medzinárodných pravidiel a aktívne sa podielame v tomto teritoriu. Žiadny iný medzinárodný subjekt a hráč sa neangažoval týmto spôsobom pri vytváraní palestinského štátu. Už v roku 2018 Európska únia a jej členské štáty sa poslali Palestinčanom 600 miliónov eur. 600 miliónov eur. To je skoro 1,5 milióna eur denne, ktoré prúdia z EÚ na podporu tejto situácie. No ale aká je situácia dnes? Kde sa dochádzame, nachádzame dnes? Som presvedčený o tom, že cesta vpred a pokrok existuje. Ak obidve strany budú ochotné vrátiť sa k dôveryhodným zmysluplným vyjednávaniam. Medzinárodná podpora by takéto vyjednávanie a ich úspech bola samozrejme bezpodmienečne nutná. Potrebujeme konkrétne návrhy, napríklad návrh, ktorý vypracoval OSN, to by nám mohlo byť nápomocné. Mohlo by to fungovať ako katalizátor pre ďalšie úvahy o tom, ako pokračovať, prípadne potenciálna príležitosť, ako rýchlejšie rozbehnúť celý ten politický proces, ktorý už príliš dlho vlastne e, stojí a nikam sa nepohol. Opakujem, Návrh, ktorý bol predložený pred dvoma týždňami, eh, ide proti tým parametrom, ktoré boli na medzinárodnej scéne dohodnuté. A je veľmi ťažké si predstaviť, že by mohol obidve strany priviesť späť k rokovaciemu stolu. 25 z 27 členov Rady eh, pre zahraničné bezpečnostné záležitosti to podporujú, dvaja boli proti. Takže nebolo to jednoznačné rozhodnutie rady. Nemôžem to prezentovať ako jednoznačné rozhodnutie rady, ale teda 25 z 27. Ale predstavujem to tu ako stanovisko e, v pozícii vysokého predstaviteľa únie. Minulý týždeň som bol v Washingtone, veľmi nabitý pracovný deň, e, e, zahraničná bezpečnostná politika. Stretol som sa s mnohými vysokými predstaviteľmi americkej vlády Túto vec som sa s nimi snažila prediskutovať a povedala som im, je treba si položiť otázku, či týmto plán vytvára nejaký základ, stabilný základ pre ďalší pokrok alebo nie. Je treba si ujasniť, či tie návrhy sami o sebe sú skutočne ešte e, vytvárajú priestor pre e, vyjednávanie. Je to naozaj nejaký, nejaká štartovacia, štartovací čiara, bod, východzí bod, alebo je to koniec a konečná? Naša pozícia je jasná. Sme pripravení spolupracovať s medzinárodnou komunikou pri vytvorení tohoto medzinárodného procesu v súlade s medzinárodným právom, ktorý zabezpečí rovnaké práva pre obe strany konfliktu. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na túto veľmi dôležitú rozpravu. Ďakujem pekne, pán komisár Borel, Fonteles. Pani Jaksima Kopulu na 1,5 minút, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Borel, uviedli ste, že USA, blíz, teda tento blízky, výcho, blízkovýchodný plán vychádza z medzinárodne dohodnutých parametrov. Takisto ste e, sa pôvodne dosť e, jasne vyjadrili, že ak sa implementuje tento plán, tak e, nemôže prejsť bez nejakého komentára a naši izraelskí priatelia hovorili, že takýto hrozivý jazyk môže vlastne viesť k tomu, že úloha EU v mierovom procese sa bude minimalizovať. Palestínske e, vedenie e, odmietlo e, plán ako konšpiráciu. Myslím si, že je neprimerané očakávať, že hoci ktorá zo strán privítá s nejakým nadšením tento plán. Avšak rada by som e, si skôr vybrala, že budem pohár vidieť na poli plný a neprázdny. Takže ten e, plán by mohol snáď slúžiť ako základ obnovenia zásadných vážnych rokovaní aby e, sme si uvedomili, že na, obidvoch, na obidvoch stranách sú potrebné bolestivé ústupky. Toto je pre vás, pán Borel, vaša príležitosť, aby ste zažiarili. Európa by mohla zohrávať prominentnejšiu, aktivnejšiu úlohu uh, honest brokera a mohli by ste pozrieť obe strany, aby ten plán považovali za východisko k otvoreniu zmysloplných uh, rokovaní v dobrej viere. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani kolegyňa Asima Kopulu na 1,5 minúty. Pani kolegyňa Píri, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, kolegyňa, kolegovia, vážený vysoký predstaviteľ. Nevieme, čo je to vlastne ten e, deal storočia prezidenta Trumpa, okrem toho, že jednostranný, nelegálny a zámerne provokatívny. Ale celkom určite to nie je úprimné úsilie nájsť mierové vyriešenie izraelsko-palestinského konfliktu. Chcem sa jasne vyjadriť. Rokovania medzi Izraelom a Palestínou boli prerušené v roku 2014 a treba v nich čo najskôr pokračovať. Ale k tomuto tento plán nepovedie. Tento plán uh, ignoruje poriadok založený na medzinárodných pravidlách, normalizuje nelegálne osídlenia a otvára cestu nelegitímnemu uh, pripojeniu Jordanského údolia a 30 eh, pobrežia uh, západného brehu Jordanu. Takže spôsobí väčšie utrpenie palestinskému ľudu, či už preto, že je anektovaná ich pôda, či sú zabraté ich vodné zdroje, alebo im chýba kontrola nad vlastnými hranicami. Toto je cynický plán dvoch extrémne pravicových lídrov, ktorí chcú si lacno posilniť popularitu pred voľbami Nepomáha to Izraelcom a Palestíncom, ktorí e, skutočne chcú nájsť riešenie. Preto vás vyzývam, pán vysoký predstaviteľ, aby ste naďalej podporovali všetky snahy e, týkajúce sa e, naozaj, ktoré zapájajú obe strany, Izrael aj Palestínu, pretože potrebujú mierový plán a my ako Európania môžeme zohrať konštruktívnu rolu a mali by sme to urobiť. Ďakujem. Ďakujem pekne pani kolegyňa Piri na 1,5 minúty. Má slovo pani Voltmans. Ďakujem pekne pán predsedajúci, vážený pán vysoký predstaviteľ, kolegyňa, kolegovia, minulý týždeň e, sme opäť sa tak povediac pustili tou králičou dero prezidenta Trumpa. Je tu nejaké riešenie dvoch štátov, pár omrviniek pre Palestínu. Trumpov plán nie je nič iné, len e, riešenie v prospech Izraela, jednoštátové riešenie. Je to uniknutá príležitosť. No, a Trumpov návrh. No, Európska únia tu musí zohrať dôležitú úlohu e, za posledné roky. Sme e, sa dali viac na stranu Izraela a teraz je na vás, aby sme tú dôveryhodnosť Európy, ktorú ešte máme, aj využili. Využite túto dôveryhodnosť, ktorú ešte máme a vystupujte ako nestranný partner, ako ten honest broker, aby e, sme postupovali aj v prospech Palestíny, aby sa si Palestína opäť sadla za rokovací stôl, alebo aby sa mohli konať aspoň nepriame rokovania a mali by sme jasne povedať, že naša červená línia v Európe e, musí byť podporená medzinárodným spoločenstvom. Myslím si, že medzinárodná mierová konferencia na najvyššej úrovni pod vašim vedením, pán Borel, to by bola správna cesta, na to máte našu podporu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Vautmans. Následuje pani kolegyňa Bonfrisko, 1,5 minúty. Mikrofón si zapnite, prosím. Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán vysoký predstaviteľ, kolegyňa a kolegovia, a toto je mimoriadne citlivá rozprava. Ako Európska únia máme povinnosť eh, jasne prejavovať naše stanovisko. Belgicko, Estonsko a Nemecko ako nestáli členovia podporujú Francúzsko v Bezpečnostnej rade OSN. A potom tu máme Brexit za sebou a preto v oblasti zahraničnej politiky musíme nájsť nové prístupy, musíme myslieť na budúcnosť, eh, na geopolitiku 21. storočia. Už nejde iba o európsku bezpečnosť, nejde o migráciu a energiu a zmenu klímy, 5G až eh, po európske investície v týchto krajinách. Eh, Lisabonská zmluva žiada, aby sa pozbudzoval, podporoval mier a bezpečnosť na svete, čo sa týka Blízkeho východu. Vás teda vyzývam, aby ste sa zamerali na tri prvky. Ohrozenie izraelského štátu je stále silnejšie a to je nepriateľné. Izrael je židovský štát a my, Európania, s našimi koreňmi, sme tiež Židia. A to nesmiete stratiť z pohľadu pán vysoký predstaviteľ, musíte ukázať, na ktorej strane stojí Európa. Ďakujem pekne. Ďakujem pani kolegyňa Bonfrisko. Pán kolega Bütikofer, jedna minúta. Vážený pán predsedajúci, kolegyňa, kolegovia, množstvo obetí izraelsko-palestinského konfliktu už dlho túži po mierovom pláne. A tento mierový plán samozrejme musí obsahovať aj bolestivé ústupky ale ústupky z oboch strán, na oboch stranách. Musí obsahovať bezpečnosť pre Izrael, ale takisto tam musí byť aj schopný zvrchovaný, ucelený štát pre palestínčanov, ktorí žijú bok po boku s Izraelom. A to nám Trump nepredkladá. Nie je to čerstvý začiatok, je to slepá ulička. Tento tzv. mierový plán nie je ani o miery, a e, nepre, neprekonáva, predlžuje ten konflikt. Ani to nie je plán ako východisko nejakých rokovaní. Je to skôr diktát. Keď hovoria o mierovom pláne, presadzujú anexiu a riešenie dvoch štátov sa odlišuje od e, riešenia jeden štát, jeden kantón. Ďakujem, pán kolega Butikofer. Na jednu minútu má slovo pán Weimers. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vysoký predstaviteľ Borel. Vy ste vyzvali obe strany, aby opätovne e, začali sa angažovať, aby upustili od unilaterálnych aktivít, ktoré by prehlbili napätie. Toto je mierový plán, ktorý je široko akceptovaný v Izraeli, ale absolútne odmietaný na strane Palestíny. Fajn, ale Palestínci si ani nesadnú za ten rokovací stôl. Mnohí v palestinskom obyvateľstve uprednostňujú násilie. Iba minulý mesiac palestinské mimovládky odmietli e, pravidla financovania EÚ, e, ktoré bránia tomu, aby sa naše fondy dostali na financovanie teroristických skupín. 75, 70 e, financovania z EÚ sa toho týka. A Ukážte im teda, že EÚ to myslí vážne. Musí tu byť opakované, opakovaná angažovanosť, uvoľnenie napätia, stále len treba. Ak stále hovoria nie, nie, e, týmto, treba povedať nie týmto teroristickým a e, vizionistickým politikám Palestíny. Ďakujem, pán Weimers. Pán Pineda. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Netanyahu a Trump hovoria, že to je dohovor storočia, ale nie je to dohovor, pretože týka sa to jednej strany palestínčanov, ktorí nepodpísali dohovor ani ich ne, nikto nevypočul. To nie je legálne. Medzinárodné právo je pošliapané a mnohé rezolúcie OSN tento dohovor nie je legálny, legitímny. A preto to nie je dohovor, je to veľký podvod. Je to podvod storočia. A ide o to, aby... A je to hamba, pokiaľ ide o tých kriminálnikov, ktorí sú v tejto krajine prenasledovaní. Pán Borel, vy ste sa, ten sa vyjad, vy ste sa vyjadrili a to je, váš prejav bol skutočne vynikajúci. Chcem vám k tomu poblahoželať, ale myslím si, že e, teraz treba prestúpiť k, k činom. Nie sú potrebné slova, ale je potrebné, aby v takých chvíľach ako táto Európska únia prerušila asociačnú dohodu s Izraelom, prerušený rečník. Ďakujem, pán Pineda. Na jednu minútu, pán Mandl. Ďakujem, vážený pán podpredseda, komisár, kolegyne, kolegovia. Každá sila na tomto svete je viac než vítaná, ak predloží návrh na riešenie na stôl, najmä riešenie s cieľom e, e, perspektívy dvoch štátov, teda toto dvojštátové riešenie. EÚ zásadne neprispela nejakými konkrétnymi návrhmi v minulosti, takže by sme mali konštruktívne riešiť návrh USA. EÚ prispieva e, k rozvojovej pomoci a inak, ale nenavrhla nič v minulosti. Takže buďme konštruktívni. Ak niekto e, násilne reaguje na návrh riešenia, nie je to spolahlivý partner, a násilné reakcie boli v minulosti nesprávne, vážení. Pán komisár, zoberte aj toto do úvahy, riešte to konštruktívne, aby to bolo prepojené na prozápadné hodnoty. Ďakujem, pán kolega Mandl. Na jednu minútu pán kolega Mixer. Vážený pán predsedajúci, ťažko sa pozerať na tento posledný plán USA ako dôveryhodný, pretože nesplňa parametre mieru. Nie je to férové, nie je to rovnocenné, nie sú dodržané princípy medzinárodného práva a angažuje sa ale jedna strana konfliktu. Nech už má v USA alebo v Izraeli akékoľvek domáce ciele, šanca na obnovenie mierového procesu je takmer neexistujúca. Okrem toho, Palestínske obmietnutie plánu povedie k obnoveniu osídlovania anexí, čo bude kontraproduktívne pre e, udržateľný mier a ukáže sa to ako škodlivé vôbec pre to riešenie dvoch štátov. EÚ sa musí pridržať svojho principiálneho stanoviska, teda dodržiavania medzinárodného práva, musíme zastávať to, že iba vyrokované riešenie dvoch štátov môže legitimne riešiť eh, pozíciu Izraela aj Palestíny. Keď sa pozrieme na to, kde chceme byť na konci tohto procesu, potrebuje aj EÚ svoj vlastný plán, aby sme sa dostali k tomuto cieľu. Je to o mnoho dôležitejšie, eh, keďže USA zdá sa, že upúšťa od svojho prístupu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega Mixer. Na minútu pán kolega Geta. A tak ako sa pán Trump mýli so svojím mierovým plánom, e, e, tam e, jednoducho je potrebný mier a nie iba e, správa založená na sile. Je potrebné zabezpečiť budúcnosť e, dohodov a nie iba koexistenciu. Medzi Palestínou a Izraelom nebude trvalý mier, ak tam nebudú spravodlivé podmienky. A to, čo nám navrhujú, navrhujete, nie je spravodlivé. My to nepríjmeme. My budeme naďalej hovoriť našim susedom a priateľom, izraelským aj palestinským, že Jeruzalém musí byť hlavným mestom, ktoré bude patriť obom e, národom a musí byť bezpečné. E, e, je skutočné, aby sme boli realisti ako sa môžeme obracať na utopickú spravodlivosť, ktorá vždy nakoniec zvíťazí alebo by mala zvíťaziť? Ďakujem, pán Geta. Na minútu pán kolega Madison. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V prvom rade myslím si, že je to veľmi dôležitá rozpráva za posledné dva týždni. Eh, to bola jedna z hlavných tém v medzinárodných médiách, čo sa týka teda toho mierového plánu USA pre Blízky východ, pre EÚ. Je veľmi dôležité e, tomu to porozumieť medzinárodnému právu. Tam musíme rešpektovať obe strany, tak Izrael ako aj Palestínu. A zo strany Palestíny musíme si uznať, že nepochopili význam medzinárodného práva, že nie je možné podporovať teroristické organizácie proti Izraelu. Nie je možné podporovať e, spôsob, ako využívajú svoje deti e, na bombové útoky proti susedským krajinám. Čiže v tomto prípade Palestína porušuje medzinárodné právo a my musíme si uvedomiť aj toto. A druhá vec, že tu bolo veľa kritiky proti USA a tomuto mierovému plánu, ale nepočul som žiadne iné riešenie alebo iné plány pre Blízky východ, takže prečník prerušený. Ďakujem, pán kolega Madison. A na minútu následuje pani Auken. Ďakujem, čo sa týka nelegálnej okupácie Palestíny Palestíny je povinnosťou a právom povedať, že nech už si myslí Maďarsko čokoľvek, okupácia e, pokračuje. Je to porušením rezolúcií OSN a ja by som teda chcela vedieť, čo e, má znamená to, že anexa, anexia nebude napadnutá. Dúfam, že EÚ bude pred prístupy od slov k činom. Máme tu uznesenie, 3, e, 4, e, ktorá hovorí o diferenciácii medzi Izraelom a izraelskými osídleniami. A mali by sme možno sa pozrieť e, na tú našu politiku, pokiaľ ide o zastavenie osídlovania a obchod a tak ďalej. je tu ohrozený život palestínčanov, ale Izrael mm, zničil miliónom ľudí e, život a e, na to netreba zabúdať. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Auken. Mm, tú otázku nepripustím teraz. A slovo dostane pán kolega Rausen na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Samozrejme, môžeme si pomyslieť o tomto mierovom pláne, čo len chceme, môžeme ho kritizovať, ale dnes by sme to nemali. tomu mierovom procesu to nepomôže. Pridaná hodnota tohto plánu je v tom, že sa predloží na stôl a mali by sme tomu dať e, úprimnú šancu ja mám len um, jednu požiadavku voči palestinským orgánom. Nechránte teroristov, uznajte izraelský štát a sadnite si s nimi za rokovací stôl, rozprávajte sa s nimi. A nechcem mm, súhlasiť s tým, čo povedal vysoký predstaviteľ. Vyhlásenie zo 4. februára, tam ste iba kritizovali Palestínu, Izrael a Ameriku. Áno, chápem, že nechcete rokovať, ani ja by som nechcel. A pán predseda, toto je úplne naopak a, a v nesprávnom momente vy ste dali toto vyhlásenie v mene EÚ a e, na to sú rôzne názory a nemôžete e, vystupovať v mene EÚ. E pán Kizilirek na jednu minútu. Vážený pán predsedajúci, tento tzv. plán je porušení medzinárodného práva, snaží sa legitimizovať nelegálne e, eh, izraelské osídlenia. Vychádza to ešte z roku 1967 a musím povedať, že Trumpov plán nie je len útokom na práva Palestíny, ale, ale je to aj pokus o vytvorenie nového regionálneho poriadku, ktorý podkopáva medzinárodné právo. Je to dohoda, ktorá môže poškodiť celému regiónu a nie je to o to menej eh, akceptovateľné a menej nebezpečné než eh, kolonializmus z roku 1916. EÚ musí odhodlane podporovať riešenie dvoch štátov, v hraniciach z roku 1967 pre Palestínu. Mali by sme sa postaviť proti izraelským osídleniam, mali by sme ukázať podporu eh, palestinským utečencom a pomôcť im vrátiť sa domov. Ďakujem, pán kolega Kizil Jurek. A teraz na minútu kolegyňa Incír. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja si dovolím nazvať Trumpov návrh plánu e, akýmsi mierovým plánom, ktorý mu, Trump, mu má zabezpečiť výhru vo voľbách v septembri tak ako aj ehm, Netanyahovovi eh, v marcových voľbách v Izraeli. Tento plán ide v ruku je v rozpore s medzinárodným právom, dáva zelenú anexii východného Jeruzalemu a ďalších častí Palestíny a e, Palestína nebude mať mier a bezpečnosť. E, v čase, kedy USA prestáva rešpektovať medzinárodné právo, je dôležité, aby EÚ teraz e, nielen rozprávala, ale začala aj konať podľa svojich základných hodnot. Bojujeme za tieto hodnoty všade, kde dôjde k nejakým neprávostiam. Palestinský ľud a izraelský ľud si zaslúžia svoje, svoje štáty a naozaj Treba uznať Palestínu podľa hraníc roku 1967. Moja otázka teda je na vysokého predstaviteľa, ako bude komisia konkrétne konať, aby sa rešpektovalo medzinárodné právo. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Incír. A na minútu dostane slovo pán kolega Fest. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď ja som chodil na základnú školu, tak eh, nad územím eh, východného Nemecka, bývalej NDR, sa hovorilo, že v, čas, v tomto čase pod sovietskou správou a e, Pomeransko a východné Sliesko bolo akože pod polskou správou a to bola najväčšia, najväčšia lož, ako keby sa niekedy tie územia mali vrátiť. A až Willy Brandt ukončil vlastne toto e, klamstvo. To isté sa týka Gázy a západného Jordánu. Keď človek začne vojnu, musí počítať s tým, že stráti územie. Dvojštátové riešenie z roku 1967 je veľká životná lož OSN a je to veľká životná lož EÚ. Mierový plán prezidenta Trumpa nie je ideálny, ale aspoň sa trošku hýbe, rozhýbala táto zaseknutá situácia. Od, už 50 rokov sú to je to konfliktné územie, čiže budeme sa pridržať ďalej tohto klamstva z roku 1967. Ehm, myslím si, že fungovať to nebude. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega Fest. Pán Saturi na jednu minútu. Le plan euh, pour le mois... E, plán pre Stredný východ Trumpovej administratíry je nebezpečný krok späť v nega- pri negácii medzinárodného práva. Je to nie je dohoda, to je validácia izraelskej politiky. Je to unilaterálny pohľad na konflikt, ako ste povedali. Pán Borel musí byť odsúdený. E, treba si uvedomiť, aká vážna je tam situácia, pretože členské štáty nie sú schopné jednomyselne e, podporiť rešpektovanie rezolúcií OSN. E, požiadavka e, Izraelu a, je, e, a vlastne on, on vlastne svoje projekty stavebné financuje aj z peňazí, ktoré poskytuje Európska únia. Prehlbme politiku diferenciácie medzi hranicami e, Izraela, ktoré sú medzinárodne uznané a kolóniami. Nemôžeme dovoliť inštitucionalizovanie diskriminácie a vráťme na stôl, tak ako to žiadajú palestínčania, medzinárodnú E, mierovú konferenciu o Strednom východe. Ďakujem, pán kolega Sátori. Na jednu minútu následuje pani kolegyňa Fajon. Ďakujem pekne. Dámy a páni, Trumpov tzv. mierový plán pre Blízky východ je fackou. A je to fackou medzinárodnému právu a je proti Eh, nájdeniu riešenia v jednej eh, z najnaliehavajších mm, kríz. A je to len ďalší eh, krok k implementovaniu režimu apartheidu. Palestínci nezískajú svoju zvrchov, svoj zvrchovaný palestinský štát. Trump si jasne neuvedomuje, že nebude mier na Blízkom východe, vrátane Izraela, kým sa nevyrieši izraelsko-palestínsky konflikt. Preto vás podporujem o vašom úsilí podporiť medzinárodné právo a e, vystúpiť proti anexii e, západného brehu. Mali by sme zakázať dovoz všetkých e, produktov z nelegálnych osídlení Takisto by mal byť podmienený prístup k fondom EÚ takýmto pokročilým mierovým procesom. Ďakujem pekne. Ďakujem pani kolegyňa Fajon. A teraz pani kolegyňa Huchtasári na jednu minútu. Ďakujem. Pán predsedajúci, rok 1967 a hranice Izraela z tohto roku už nie sú realistické, pretože podmienky v regióne sa absolútne zmenili za posledných 50 rokov. Američania slúbili, že zainvestujú 50 miliard dolárov do palestinského štátu, keď sa bude implementovať tento Trumpov palestinsko-izraelský mierový plán. Takisto sa zaviazali, že teda Izrael sa zaviazal, že v nadchádzajúcich 4 rokoch nebude stavať nové e, sídla a zabezpečí bezpečnosť e, štátu Izrael. EÚ by mala tento plán podporiť. Mohol by to byť, mohla by to byť posledná šanca dosiahnuť trvalý mier po mnohých desaťročiach násilia. Je na čase ukončiť tento zdlhavý, tvrdý konflikt. EÚ by nemala byť proti tomuto dohovoru, pretože EÚ nenávidí Trumpa. Ďakujem pekne, kolegyňa Huhtasári. Pán kolega Urtasun, minúta. Vážený pán predseda Trumpov, plán je vlastne porušením medzinárodných dohôd o palestínsko-izraelskom konflikte. Je postavený na unilaterite, nerešpektovaním medzinárodného práva, nerešpektovaním práv všetkých a je to akési zabetónovanie pokračovania permanentného konfliktu. Chcem sa poďakovať vysokému predstaviteľovi za skutočne prínosné stanovisko a mali by sme trvať na tom, aby sa rešpektovali medzinárodne platné dohody k tejto téme, aby sme našli také riešenie medzi týmito dvoma štátmi, aby sa rešpektovalo medzinárodné právo a práva občanov, aby sme E, udržali e, e, víziu jednej krajiny s dvoma štátmi, tak by sme mali podporovať mierové riešenia. A pokiaľ ide o politiku diferenciácie, ktorá bola porušená Izraelom, by sa mala udržať zo strany Európskej únie, ktorá by mala na nej trvať. Ďakujem. Benifej. Ďakujem pekne, pán Ortasun. Minútu, pán kolega Benifej. Myslím si, že tento návrh by sme mali zavrhnúť. Tento Trumpov návrh ohľadne izraelsko-palestínskej situácie. Pán Netanyahu sa mesiace snažil získať potrebnú väčšinu, aj keď sám je namočený v korupcii a vedie sa proti nemu trestné stíhanie vo viacerých prípadoch. Tento plán je absolútne nepriateľný. Bez eh, toho, aby sa to prebralo s palestínčanmi, aby sa vyriešila ohľadne otázky e, západného brehu Gazy a Jeruzalém. Je tam jednoducho veľmi veľa problematických miest, ktoré návrh nejak nerieši. Preto si myslím, že vysoký predstaviteľ e, veľmi správne vyjadril, že potrebujeme riešenie, ktoré bude rešpektovať hranice z roku 1967, poskytne riešenie pre oba dva štáty a je to dôležité. EÚ môže a musí hrať dôležitú rolu. Je absolútne zásadné, aby sme nemlčali, keď sa porušuje medzinárodné právo. Ďakujem pekne, pán Benifej. To má pán Mikula. Tento plán nemôže uspieť bez podpory oboch strán, všetkých strán konfliktu. Preto tento plán a spôsob, akým je predstavený, ukazuje vlastne len slabosť oboch lídrov, ktorí ho predstavujú. Je to vyjadrenie unilaterálnej politiky Trumpovej aktuálnej vlády. Preto napríklad e, doho- ďalšie príklady. E, Sýria, vzťah s Iránom, e, klimatická dohoda a tak. Všetky veci, ktoré sú najprv ukazané ako veľké nejaké ústupky, už boli predtým dohodnuté a vlastne sú ale iba prejavom slabosti. Čo sa týka Jordánskeho údolia a časti e, západnej e, Gazy, všetko sú to veci, ktoré sú vlastne jednostranne e, nalinajkované a nepovedú k dlhotrvajúcemu udržateľnému riešeniu. Skutočné riešenie je riešenie dvoch štátov, kde dve štát, dva štáty by mohli v miery spolunažívať rovnako ich obyvateľia pozdĺž hranice, ktorá vychádza, rešpektuje medzinárodné právo. Ďakujem pekne. Pán Pikula. Nech sa páči, máte slovo. Ja tento Trumpov plán pre Blízky východ vítam, pretože je podľa mňa vyvážený. Palestinčania niečo dostanú, a síce mier, aj štát, alebo teda krajinu, a Izraelčania dostanú mier a bezpečnosť tí Izraelčania, ktorí ho nepodporujú, ho odmietli. A palestínčanom sa samozrejme aktuálny status quo kľúbi, e, páči, preto, preto tento plán odmietli. Mám otázku na pána komisára, pána Borela. Nedávno ste navštívili Irán. Otázka znie, bavili ste sa tam s tamýšimi predstaviteľmi o tomto pláne? Druhá otázka. Bavili ste sa o porušovaní ľudských práv, ku ktorým v Iráne dochádza? A po tretie, prečo ste tam vôbec vycestovali? keď to vlastne iba pomáha legitimizovať režim, ktorý porušuje ľudské práva. Ďakujem. Ďakujem pekne. To bol pán kolega Cver. A e, zabudol som spomenúť, že máme trikrát viac e, ľudí, ktorí sa chcú prihlásiť, vystúpiť v diskusii, než je povolené. Pokračujeme. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán vysoký predstaviteľ. Jozef Borel, ja podporujem vaše oznámenie. Myslím si, že je to dôležité aj z hľadiska procedurálnych eh, postupov, aby sme prekonali blokovanie rady, ktoré eh, sa týka jednej alebo dvoch krajín a k téme, ktorá je návrh, eh, mierový návrh prezidenta Trumpa. Nebudem opakovať to, čo ste povedali vy a čo povedala väčšina rečníkov k tomuto problému ale sú niektorí kolegovia, ktorí sa povedali, že je potrebné, aby sme mali európsku alternatívu. Alebo ak nie, tak, nie taký detailný návrh, ako predložil pán Trump, ale skutočne nejaká nová iniciatíva, napríklad v zmysle novej mierovej konferencie pre blízky e, východ, tak ako sa konala v roku 1991. A ak to nebude možné, tak treba pracovať na tom, aby sa to mohlo v budúcnosti uskutočniť. Ďakujem pekne. To bol pán kolega Ruiz Veza. Slovo má pán Štefanec. francúzština. E, už niekoľko desaťročí e, medzinárodné spoločenstvo e, trvá na mierovom pláne, na mierovom riešení a na rešpektovaní týchto princípov. A stále sa tu hovorí o dvoch štátoch pre dva národy, ktoré by mali koexistovať v miery a bezpečnosti. Status, s takýmto plánom sa udrží status quo. My nemôžeme teraz jednoducho e, urýchlene urobiť to, čo sa neurobilo e, počas dlhých rokov. E, multilaterálna mierová konferencia, inkluzívna pod záštitou OSN a Európskej únie by bolo to, čo by bolo vhodné. Ďakujem pani Štefanica. Ďakujem pani Štefanuta. Ďakujem za slovo, pán predseda. A veľmi pozorne som načúvala, počúvala dnešnú rozpravu. Sú tu tí, ktorí podporujú americký plán, aj kritici tohoto plátu, plánu. Ale zaznelo len veľmi málo konkrétnych informácií. Tá situácia tam je dramatická. Ktokoľvek Jeruzalem navštívil, tak vie, aká je tá situácia skutočne dramatická. Dorasta tam, vyrasta tam generácia, ďalšia stratená generácia. Um, myslím, že to môžeme tak pomenovať. Pritom mladí ľudia sú vlastne pripravovaní nie na mierové spolužitie, ale na boj. Vážený pán vysoký predstaviteľ, vyjadrili ste sa v tom zmysle, že ste v Spojených štátoch rokovali s vysokými predstaviteľmi. Môžete nám povedať, s kým konkrétne a aké sú závery vašich rokovaní potrebujeme naozaj konštruktívny plán, je to absolútna nutnosť. A kto, kto prichádza s konštruktívnymi návrhmi, nás môže posunúť o krok vpred a snáď sa to, to dostaneme konečne raz k mieru v regióne. Ďakujem pekne. Slovo mala pani Kempa, teraz pani kolegyňa Modík. Ďakujem za slovo. Organizácia Spojených národov niekoľkokrát už opakovane konštatovala, že zakladanie tých osídlení je na okupovanom území je proti medzinárodnému právu a preto je americký, aktuálny americký plán protiprávny. A preto to nie je ani štát, riešenie dvoch štátov. Malo by to azda viesť k tomu, aby palestinčania mali mali naozaj štať a mohli mať plné právo rozhodovať o svojej samozpráve? Ten návrh Trumpov je veľmi jednostranný. Izraelčanom dáva e, plodnú pôdu, územie a palestinčania dostávajú iba púšť a vďaka tomu by zostali žiť pod kontrolou Izraela. Toto je pravdepodobne najhorší návrh, ktorý kedy bol urobený e, s údajným cieľom dosiahnuť cieľ. Dúfam, že vysoký predstaviteľ bude pracovať v tom zmysle, aby sme sa dostali k rokovaciemu stolu, respektíve tieto dve rozhádané strany, aby sme sa dostali k skutočnému riešeniu. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Modík. A teraz pán kolega Nikolau Alavanas. Toto, tento návrh vytvára iba e, ďalšiu legitimizáciu e, izraelského osídlenia. Vlastne Jeruzalém by e, prešiel spod správu Izraela, legitimizovali sa osídlenia. Krajiny EU, vrátane Grécka, Grécka vlády sa snažili vytvárať vždy riešenie, ktoré je také vyrovnané medzi tým, čo jedna strana získa a čo stratí to sa predávalo aj v našich, v našich dohodách s Izraelom. Preto si myslím, že je treba podporiť v tomto, tejto chvíli Palestínu a palestínčanov. Ak pohľad e, pani Asma Kopulu je názorom celej greckej vlády, tak je to veľmi nebezpečné. Sú to extrémne názory. A členovia parlamentu v rôznych krajinách, nezabúdajme, už palestinský štát uznali a pre nás je absolútne nutné, aby sme pokračovali pri e, presadzovaní tohoto riešenia dvoch štátov s hranicami roku 1967. Pán predseda, týmto končí e, rozpravu. Na záver dostáva slovo opäť o pán vysoký predstaviteľ Unie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, pán komisár e, Borel Fontales. Ďakujem, vážený pán predseda. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem vám všetkým. Vieme, že toto je naozaj veľmi výbušná otázka, veľmi polarizujúca otázka, či na rade, či v parlamente. Dovolím si na tomto mieste pripomenúť, že tu nevyjadrujem svoje osobné názory. Moja rola je byť vysokým predstaviteľom rady. A ja tu zastupujem a vyslovujem názory rady. Nepovedal som, opakujem, nepovedal som, že toto stanovisko je stanoviskom EÚ. Povedal som veľmi presne a mali ste ma počúvať, že keďže tam nebola nepanovala jednohlasnosť, jednohla, jednohlasnosť a povedal som to, je to tak aj v zápise, keďže to nebolo jednohlasné, tak som nemohol to prezentovať ako jednomyselné stanovisko. EU. Je to stanovisko vysokého predstaviteľa, ktorý tu zastupuje 25 štátov, ktorí s týmto súhlasili. Opakujem ešte raz, vy ste si to nevšimli. Nebolo to stanovisko EU. Stanovisko vysokého predstaviteľa. A nebolo to jednohlasné jednomyselené. Ďalej. Otázka. Prečo som navštívil Irán? Pretože mám mandát. Mám jednomyselený mandát členských štátov rady, ktorí ma poverili, aby som sa stretával so všetkými v širšom regióne Blízkeho východu v snahe nájsť možnosť aby sme my ako Európska únia mohli podporiť stabilitu a mier v tomto regióne. Takže ja na to mám mandát. A mandát je baviť sa so všetkými. A všetci znamenajú všetci. A budem hovoriť s ministrom, zahraničnom, eh, ministrom zahraničia Sádskej Arabii. Bol som v Jordáne s Emirátmi, Teherán, navštívim Irak, všetky krajiny a snažím sa zistiť, čo my ako Európie, Európania a Európska únia môžeme urobiť, ako môžeme prispieť, ak môžeme prispieť pri rozvoji stability a mieru v tejto krajine. E, v, tomto, v tejto oblasti, v tomto regióne. Pardon, teraz som si to zmýlil, vy ste nehovoril, že ste riešili, či to je stanovisko Európskej únie alebo nie. Bol to váš kolega pán Rizenberčan? Prepačte, ospravedlňujem sa vám. Takže túto odpoveď som mieril na vášho kolegu, nie na vás. Áno, vy ste sa pýtali na ten urán, čo tam robím. Takže áno, aj s predstaviteľmi Iránu sa bavíme o, všetky, o všetkom, čo e, robí starosti nám a čo robí starosti nám. Im aj nám. A zmysel je samozrejme zachrániť e, dohodu e, o vyzbrojovaní druhých zbraní a tak ďalej. Samozrejme, nebavili sme sa o Palestíne, pretože Iránci je veľmi dobre vedomí toho, že k tejto téme sa nemajú veľmi čo vyjadrovať, nemajú k tomu čo povedať. Ďalej otázka pani Kempa, s kým som sa stretol v Spojených štátoch, v USA, s tými najprominentnejšími predstaviteľmi, s pánom Pompeom, ministrom zahraničia, s bezpečnostným poradcom pánom O'Brienom, s Gerardom Kushnerom, ktorý vytváral ten plán a, a s eh, Nancy Pelosi, vrchňou parlamentu. Tí prví tri, traja menovaní, samozrejme tento plán veľmi podporovali. Nancy Pelosi, ktorá, ako viete, je demokratka, bola k tomuto plánu značne kritická. Opakujem, nevyjadrujem tu vlastné stanovisko. Moje stanovisko tu nikoho nezaujíma, nemá to tu ani miesto. Ja tu vyjadrujem stanovisko väčšiny e, štátov rady. A tam je podpora, ktorou sme vyslali jasný signál, že poprvé, každý sa musí zdržať aké, akýchkoľvek jednostranných krokov, ktoré by porušovali medzinárodné právo a ktoré by mohli ďalej posilniť napätie a konflikt. Preto žiadame, aby sa nekonalo to, čo je ohlásené v údolí Jordánu. Pretože ak sa toto stane, tak si môžete byť istí, že to nebude mať mierové riešenie. Možno to niekomu nevadí, ale pre nás to dôležité je a na, na nám to veľmi záleží, pretože nemôžeme tú iniciovať ďalšiu, respektíve vlastne ďalšiu vlnu násilia. Preto žiadame palestinčanov, aby zostali uh, pri pokojných demonstráciách, respektíve aby zostávali pri pokojných riešeniach. Ďalej, otázka je, je toto naozaj východzí bod? Je to nejaké východisko? Možno to dokáže ten plán uh, trošku narušiť tie stojaté vody prerazí tú slepú uličku, do ktorej sme sa dostali a možno e, to rozvíri tú debatu ohľadne toho, ako nájsť riešenie tohoto e, dlhoročného a veľmi bolavého konfliktu. Ja tu netvrdím, e, že to nemôže byť tento začiatok. To, proti čomu, my sme proti tomu, aby sme toto považovali za konečné riešenie. Toto nie je finálny, finálny, finálna podoba. Pretože plne ak to znamená, nemôžeme sa baviť s ľuďmi, ktorí nám povedia, ak sa nedohodneme, tak aj takto implementujeme to naše riešenie. Tak, to nie je predsa nič, čo vás pritiahne k rokovaciemu stolu. Poďte so mnou vyjednávať, ale keď so mnou nebudete vyjednávať, tak e, ja vám to aj tak natlačím a urobím to aj tak. Tomuto hovoríte vyjednávanie? Alebo návrh? Takýto štýl jednania odmietame a to opakujeme. A verte mi, že som hovorila s pánom Pompeom. Vy, pozvali sme ho aj na radu eh, pre zahraničnú bezpečnostnú politiku sem, aby vysvetlil tento návrh. Vieme, že niektorí sú bližšie či vzdialenejšie k tejto pozícii. Viem, že bude ťažké mať jednohlasnú pozíciu, stanovisko, ale potrebujeme, z tejto veci, ale potrebujeme sa o tom baviť a musíme hľadať nejaké riešenie. Ak nie jedno, už nie je jednomyselené, tak aspoň väčšinové, nech už bude mať akúkoľvek podobu. A naozaj, verte mi, nemyslím si, že väčšina členov EÚ považuje toto za dobré východiskový bod, štartovaciu čiaru, tento návrh, ale urobíme, čo bude v našich silách, aby sme sa dostali z tej slepej uličky, v ktorej sa nachádza to vyjednávanie. Nejakí optimisti mi občas mi povedia, no a prečo neskúsime niečo, čo sme skúsili pred rokmi v Madride? Obdobný proces. Ja myslím, že naozaj máme záväzok niečo s touto situáciou robiť. Nemôžeme jednoducho povedať, že to nie je dosť dobré, prípadne, že sa tomu nebudeme venovať. Je treba hľadať riešenie, funkčné riešenie. A to bude súčasťou tých diskusí, ktoré uh, prebehnú budúci pondelok na rade. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár Borola Fontelo. S tým končím rozpravu. Ďalší bod, vyhlásenie podpredsedu Komisie Vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku ohľadne súčasnej bezpečnostnej situácii v Spíri opäť. Eh, môžete sa prihlasovať do rozpravy či elektronickým modrou kartou eh, počas tohoto vystúpenia návod opäť v predsáli. Tu otváram túto rozpravu eh, vyjadrením pána Borel Fontalesa podpredsedu Komisie a Vysokého predstaviteľa Unie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, vojna v Sýrii pokračuje už 9. rok. Je to najzávažnejšia humanitárna kríza a katastrofa, ktorá prebieha v severozápade krajiny v ďalších krajín, častiach e, Sýrie je tiež nestabilita a ľudia trpia. Minulý štvrtok e, Peterson, e, Park Lobkov, teda vysoký predstaviteľ OSN, ktorí sa vyjadrovali k tejto téme a popísali, ako ten režim funguje. Za podpory režimu Rúška a Iránu prebiehajú vojenské ofenzívy, ktoré absolútne nebrú uh, v civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru. Zdá sa, že sme úplne stratili z dohľadu zásadu proporcionality. Tak aspoň slova špeciálneho vyslanca OSN. Uh, došlo tu k usmrteniu stoviek a stoviek civilistov. Tanky, uh, naozaj ataky, ataky a útoky pokračujú na civilné obyvateľstvo aj v, v silno osídlených oblastiach, eh, útoky na lekárske zariadenia. Sú to všetko do očí bijúce porušenia a veľmi vážne porušenia medzinárodného práva. A je treba volať tých, ktorí sú zodpovední, naozaj k zodpovednosti. Od februára 2019 je to teda rok, čo začali vojenské operácie na útek sa dalo milión ľudí. Jeden milión ľudí, ktorí migrujú smerom, odišli smerom do Turecka. A každý deň uteká stále viac sírskych obyvateľov, aby utekli tomto režimu aj vojne. Vidíme konflikty medzi odprenými silami režimu a tureckými silami, ďalej aj ruské vojenské jednotky. Tieto tento konflikt a tieto šarvátky by mohli odštartovať ešte väčší konflikt. Prímerie, ktoré bolo dohodnuté, je treba uviesť do života. Dovolte, aby som povedal toto. Po 10 ročí takmer už na násilia musí skončiť toto táto nočná mora už zomrelo príliš veľa ľudí rukou tohto režimu. Tí ľudia, ktorí prežili, majú pred sebou naozaj šoradné vyhliadky. V Sýrii a v regióne si nemôžeme dovoliť ďalšiu nestabilitu a ďalšiu e, migračnú krízu. Za každú cenu sa musíme vyhnúť e, vytvoreniu a vz tomu, aby nám tu na hranice uzaklopala ďalšia teroristická organizácia. Je treba rešpektovať pravidlá medzinárodného práva, vrátanie rozhodnutia rezolúcie OSN. Áno, toto tu citujeme čas od času, ale je treba to opakovať zas a znova. Pretože stabilita tam nerastie. Naopak, tie intervencie vojenského režimu uh, Asada neprináša stabilitu. Ak bude Bašar Asad pokračovať týmto spôsobom a represiou a vojenskými zásahmi, tak to pôjde dolu vodou. Ekonomická situácia sa tiež výrazne zhoršuje. A ide ruka v ruke s, s, s problémami bankového sektoru v Libanone. Vážení kolegovia, máme povedať, že, môžem povedať, že iba komplexné riešenie v súlade s rezolúciou OSN 2254 zabezpečí miera stabilitu. Budeme podporovať eh, aktivity pána Petersona, možno vyslanca OSN, aj pri aktivitách v Ženeve a musíme sa zamerať aj na ďalšie časti tohoto re, tejto rezolúcie ako celoštátny uh, eh, prímerie, aby sme sa v tejto téme pohli ďalej. Dovolte mi pripomenúť jednu vec. Európska únie, únia je stále najväčším darcom humanitárnej pomoci Syrii, e, či priamo do Sýrie, alebo Sýrčanom, ktorí žijú mimo územie Sýrie. Podporujeme odolnosť civilného obyvateľstva, občianskej spoločnosti, aby sme udržali akú takú textúru e, tejto spoločnosti. A myslíme si, že táto podpora nie je výdavok, ale je to nutná investícia do bezpečnosti a budúcnosti Sýrie, ktorá je súčasťou našej bezpečnosti a našej budúcnosti a súčasťou globálnej koalície. USA na severozápade majú isté projekty eh, ohľadne bezpečnosti a vždy budeme pripravení týmto smerom spolupracovať v rámci eh, našej spoločnej aliancie. To znamená, nebudeme riskovať, aby naši